schválenie návrhu stanoviska v listovej forme. Prvý bod je Mori, prípad Mori Global z Francúzska. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruku. Musíme, hla- musíme hlasovať elektronicky, mi hovoria práve. Takže hlasujeme elektronicky. Prosím, hlasujte. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 42 za, 6 proti. Je to schválené druhý prípad. Je prípad supermarket Larisa z Grécka. Prosím hlasovanie. Hlasovali všetci. Nie. Teraz odhlasovali všetci. Je to schválené. Dobre. A teraz stratégia EÚ pre Alpský región. 32 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? To si skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 38, kto je za, kto je proti. Myslím, že to bola väčšina, ale skontrolujeme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 40 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Je to, musíme to skontrolovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 42 za. Proti? Zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis E za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Teraz kompromis E za, proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa schválené. 66 za, proti, zdržali sa schválené. 67 za, proti, zdržali sa schválené. 68 za, proti, zdržali sa schválené, ale skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie, pozmeňovací návrh 68. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené, 70 za, proti, Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 3 za. Prepačte. E, trojka odpadá e, tým, že dvojka bola zamietnutá. O trojke musíme hlasovať. Prepačte. Takže trojka za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka za, proti, zdržali sa, samieta sa. 5 za, je tam ústny pozmeňovací návrh SAD, replace individual measures, nahradiť individual measures slovom individual actors, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Šestka za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis A za, proti, zdržali sa, schválené. 15. Pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 16 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, je to ale e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, to si overíme. Pozmeňovací návrh 19, druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Áno. Schválené. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis B za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 26 za, proti, zdržali sa schválené, 27 za, proti, zdržali sa schválené, 28 za, proti, Niektorí sú dnes veľmi unavení, skontrolujme si to. Nechce sa vám zdvíhať ruku poriadne. Otváram hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu je takisto priložený. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 31 za proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Áno. Je to schválené 43 hlasov za 4 proti. Gratulujeme spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne a tým sa dostávame k implementácii dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím s osobitným ohľadom na záverečné pripomienky výboru CRPD OSN. Tento nadpis sa mi veľmi páči. A spravodajkyňou je Helga Stevens. A predtým, než začneme, prosím vás o pozornosť. Halo, môžete sa rozprávať vonku. Tak počkáme, kým sa ukľudnite. Čau, Paloma, please.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 So, dann können wir den Tagesordnungs... Takže opäť bod 12. Spravodajkyňou je Helga Stevens. Predtým, než začneme, alebo budeme pokračovať s programom rokovania, chcem ešte povedať, že sa to bude prenášať na obrazovkách, aby ten text bol vysledovateľný. Ďakujeme za pekné kartičky, ale chcel by som mať všetky tri. Kde je zelená karta? E, znova tu máme tieto pekné kartičky. Zelená karta je, aby ste signalizovali, že rozumiete rečníkovi a ste schopní ho sledovať. Žltá karta e, je na to, aby ste ukázali, že nerozumiete rečníkovi a keď rečník rozpráva príliš rýchlo, tak na to máte červenú kartu. Už sme tento postup raz použili, môžete to použiť aj teraz. Dúfam, že všetci máte kartičky pri sebe, pretože toto je základná výbava nášho výboru. Nemusím to už ani vysvetľovať. Slovo má Helga Stevens. Thank you, Chair. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia. Pre všetkým som chcela podekovať tieňovým spravodajcom za ich vstupy a prínosy. Osobitne chcem podakovať tým kolegom a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí sú aj v skupine pre otázky postihnutých. To znamená, že môžeme teraz znižiť počet e, predložených návrhov, teda pozmeňujúcich návrhov. A máme totiž obrovské množstvo pozmeňujúcich návrhov, ale verím, že sa nám podarí dospieť ku kompromisu. Chcem taktiež poďakovať e, aj Európskemu fóru pre osoby s postihnutím a ďakujem aj za spoluprácu, ktorú sme mali v uplynulých mesiacoch. Chcem poukázať predovšetkým na verziu správy, ktorá sa veľmi dobre číta a to práve sa dosiahlo aj vďaka Inclusion Europe. Ako vidíte, poskytuje sa tu aj tlmočenie v znakovom jazyku a pokiaľ viem, ten text sa taktiež požadoval, ktorý sa mal čítať. Obvykle to býva k dispozícii. Neviem, čo sa stalo. A je to tam premietané na tej obrazovke, ale toto nič nikto nedokáže prečítať. Proste nemá význam to takto premietať, keď ten text je taký drobný, že sa nedá prečítať. Čiže keď to budeme organizovať na budúce, tak asi by to mal byť troška lepšie. No toto nevyzerá bohu ako. A zda na budúce to urobíme lepšie. Dobre, takže už sme hovorili dosť, poďme pracovať. Chcel by som povedať, že toto mm, sa nemá týkať len tém, ktoré súvisia s postihnutím. Každý občan, či už má alebo nemá postihnutie, by mal mať prístup na verejné zasadnutia parlamentu, ako je aj toto. Či už je to zasadnutie výboru, alebo plenárne zasadnutie. Sme tu pre občanov, pre mužov, ženy, akéhokoľvek vyznania, farby, pletia a tak ďalej. A patria tam aj osoby s postihnutím. Takže chcem to zdôrazniť. Prosím pekne, Európsky parlament by sa mohol vynasnažiť, aby tieto zasadnutia, tieto schôdze boli prístupné občanom. Takže už by sme sa mali prebudiť. Takže k samotnej správe. Chcem zaktualizovať otázku pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ viem, Kompromisné návrhy budú rozoslané z môjho úradu ešte pred nastavujúcim zasadnutím tieňových predstaviteľov, to je naplánované na útorok štrásburského zasadnutia, čiže nie. Všetky výbory majú pripravené svoje stanoviska. Predpokladám, že ich bude 11 dovtedy, ale o niektorých sa ešte nehlasovalo. Takže budú predložené návrhy pozmeňujúcich návrhov a tie sú obmedzené na tento výbor. Takže predpokladám, že prídu ešte pozmeňovaky aj z iných výborov. Mm, ne. Takže je veľmi dôležité do tohto procesu zakomponovať všetky relevantné výbory aby sme nezabudli na nikoho, alebo aby sme nikoho nevynechali žiadnu dôležitú oblasť, treba dopravu, prístup e, k cezhraničnému zdravotníctvu a, a tak ďalej. Niektoré pozmeňujúce návrhy sa pomerne e, zoširoka prekrývajú s pozmeňujúcimi návrhmi z iných výberov a preto sme sa snažili na nich popracovať vo forme kompromisov. Teraz by som sa posunula ďalej, aby sme poukázali na ďalšie dôležité body. A tieto vidíte vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ma uputali a ja ich pokladám za veľmi významné. Poprvé, práva detí a ich rodín, predovšetkým pokiaľ ide o násilie voči deťom, toto je podopreté aj výskumom eh, agentúry pre základné práva. Po druhé, ďalší aspekt eh, je diskriminácie v rôznych formách. A treba ešte pripomenúť, že neexistuje žiadna hierarchia pre opodstatnenie nejakej diskriminácie. Napríklad osoby s postihnutím E, sú predmetom diskriminácie nielen na základe jedného dôvodu, ale môžu byť diskriminovaní aj na základe e, vierovýznania alebo na základe toho, že sú proste postihnutí. A to je viacnásobná diskriminácia. Ďalším príkladom by bolo treba, keby ste mali postihnutú ženu, teda ženu s postihnutím a tiež môže byť predmetom diskriminácie aj kvôli svojej farbe pleti. aj, aj mnoho ďalších možných dôvodov na diskrimináciu v praxi. Niekedy dôvody na diskrimináciu sa nedajú ľahko rozoznať. Napríklad som to, že sa mm, odopiera právo rodiť deti e, ženám s postihnutím. Toto je dosť náročná koncepcia, ale Treba vedieť, e, rozlišovať e, medzi e, viacnásobnou diskrimináciou a takouto prierezovou. Koncepcia náležitého ubytovania. Toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa to nestratilo niekde medzi tými ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi. Ďalej, inklúzia na pracovnom trhu. Čiže to rozumné bývanie musí byť tiež súčasťou CRPD. Čiže odupretie tohto práva znamená diskrimináciu. Teda, vážení kolegovia, text budeme mať v júli na plenárke, takže prosím, musíme poskytnúť komisii ešte aj naše vstupy e, rok predtým, teda máme tam tú ročnú lehotu, takže si musíme e, hrnúť rukávy, vysúkať rukávy a tešíme sa teda na vaše vstupy v tomto smere. Ďakujem. Adam Koza má slovo ako prvý tieňový spravodajca. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani poslankyňa, vážené kolegyne, kolegovia. Myslím si, že pokiaľ ide o pozmienujúce návrhy, tak e, naša situácia je veľmi dobrá. Máme 183 pozmienujúcich návrhov a Plus je tu ešte e, situácia, že viaceré výbory odborné e, sa vyjadria. Takže predpokladám, že sa vypracuje veľmi komplexná správa, ktorá teda bude predmetom prednávania na plenárke. V plnej miere súhlasím s tým, čo vyjadrila vo svojom úvode pani kolegyňa poslankyňa. A chcem ešte poukázať na to, čo pokladám za dôležité z hľadiska potreby predvátovania. Je dôležité, aby sme opatrne a obozretne zachádzali s údajmi. E, povedzme, je to aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa venuje osobám s postihnutím vo vzťahu k nezamestnanosti. Práve preto sa treba opierať o skutočnú reálnu situáciu a treba zdôrazniť, že niektoré e, členské štáty E, keby sme chceli porovnávať, tak máme málo takých údajov, ktoré sú porovnateľné medzi členskými štátmi. Napríklad pozmeňujúci návrh 22. Pôvodný návrh hovorí o tom, respektíve, pardon, je to 23. ospravedlňuje sa rečnička. Čiže účasť na pracovnom trhu, respektíve ako sa osoby s postihnutím môžu vyskytnúť, na pracovnom trhu, tam sa uvádza číslo 58,5%, ale práve eh, ale je to prezentované v opačnom garde eh, zo strany tieňového predstaviteľa, čiže nezamestnanosť je pre medzi postihnutými na úrovni 41,5 Takže toto tiež vás svetlo na to, ako chce parlament e, dosiahnuť zmenu. Druhý postreh. Rado by som poprosila kolegov poslancov, aby taktiež e, skontrolovali presnosť prekladov. Pretože teraz sa tomu e, práve začína, na, no, kláde sa dôraz na túto tému v súvislosti s osobami s postihnutím. A práve náš výbor má v tomto veľký význam. Objavujú sa nové termíny odborné, nové definície a ide o to, aby sme sa vyjadrovali presne, napríklad reasonable accommodation po maďarsky. Tu máme v texte niečo úplne iného. V maďarčine to preložili do maďarčiny ako priateľné ubytovanie Čiže ide o to, aby dostali náležité priateľné ubytovanie osoby s postihnutím. Ale tu ide o úplne inú vec, takže poprosím kolegov, pozrite si, či je ten preklad vo vašom jazyku adekvátny. Ďalšia dôležitá téma. Využitie štrukturálnych fondov. Myslím, že by bolo veľmi dôležité práve, aby sme mali také stanovisko, ktoré by troška vyvíjalo tlak na komisiu aj na členské štáty, aby čo najlepšie dokázali splniť podmienky, ktoré požaduje dohovor OSN. Čiže treba aktivovať tie prostriedky, ktoré majú byť k dispozícii a dokonca uplatniť aj sankcie, keď sa nebudú dodržiavať predšetné podmienky. Takže máme tých 183 pozmeňujúcich návrhov a mne sa zdá, že nie je medzi nimi mnoho, kde by som bola proti. Čiže väčšina z nich je súca na to, aby sme o nich diskutovali a verím, že vznikne, vzniknú veľmi kvalitné kompromisy. Čiže toto je môj postoj voči práci, ktorá pred nami stojí. Dankeschön. Ďakujem, teraz má slovo Vilja Blinkevičiūtė. Na, pirmiausia, aš dėkoju pranešėjai. Ďakujem pán predseda. Chcem sa srdečne poďakovať pani spravodajkyni pani Helge Stevens. Domnievam sa, že spolupráca so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami povedie k dobrým kompromisným pozmeňovacím návrhom, aby sme naozaj mohli prispieť k implementácii dohovoru OSN o e, právach osôb s postihnutím. Rada by som vás upozornila na niektoré aspekty, ktoré predkladá naša politická skupina SAD. Poprvé, otázky zamestnanosti. To sú veci, ktoré, nám, um, ktoré v nás vyvolávajú najväčšie obavy a um, súvisí to vlastne s tými prekažkami, ktoré sa kladú do cesty postihnutým na trhu práce. Chcem poukázať na to, že máme smernicu o nediskriminácii eh, pri zamestnávaní a máme smernicu o ochrane pred diskrimináciou na pracovisku. Nie všetky členské štáty už implementovali túto smernicu, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky a prispôsobením pracoviska. A nie všetky členské štáty majú rovnaké podmienky, e, pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetkých. Toto sú najdôležitejšie predpoklady, aby sa mohli presadiť osoby e, s postihnutím na pracovisku a aby mohli byť sebestačné. Preto by sme mali vyzývať členské štáty, aby príjmali podporné opatrenia, a ktoré by nabádali k tomu, aby zamestnávateľia zamestnávali postihnutých. Ani právo hospodárskej súťaže EÚ nezakazuje takéto opatrenia. To by sme mali využiť. Inak bude stále pretrvávať problém zamestnávania osôb s postihnutím. Ďalší dôležitý, ďalšia dôležitá oblasť je sociálna ochrana ľudí s postihnutím. Bez um, sociálnej ochrany týchto osôb bude ich zamestnateľnosť veľmi nízka, pretože a potom vlastne um, to vedie k tomu, že tieto osoby sú sociálne odkázané a keď žijú zo sociálnych dávok, tak častokrát sa potom ocitajú pod hranicou chudoby a zasa nemôžu využívať kvalitné sociálne služby. Toto je teda nedostatok, ktorý, ktorý by mal byť odstránený a má sa to spomenúť aj v našej správe. No a ešte chcem upozorniť na to, že komisia mešká s polčasovou revíziou tzv. stratégie Európskej únie pre pomoc postihnutým. Ja som už aj písomne vyzvala komisiu, aby toto preskúmanie predložila, ale zatiaľ sa nič nedieje. Mali by sme to zdôrazniť v našej správe, my musíme totiž mať nejaký nástroj na to, aby sme mohli vyhodnotiť situáciu postihnutých v jednotlivých štátoch. Len tak budeme môcť prijať adekvátne opatrenia, aby sme na to mohli reagovať. Ďakujem. Ďakujem teraz Marian Harkin. Ďakujem. V prvom rade ďakujem spravodajkyni Helge Stevens za výborný materiál, za výborný návrh. A súhlasím aj s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi. A ako ona sama povedala, mnohé z nich môžu prispieť k tomu, že sa zefektívni práca. Myslím, že mnoho z toho, čo bolo prezentované, e, bolo pozitívne asi 80 z tých eh, pozmeňujúcich návrhov, eh, myslím, že dobrých. Už sme si dosť teda vypočuli a túto tému nebudem veľmi zachádzať do detailov, ale pokiaľ je o deti a ženy s postihnutím, tak eh, v tejto súvislosti aj my sme prezentovali pozmeňujúci návrh ohľadne dát, aj tzv. desegregovaných, oddelených dát. Okrem toho prepojenie alebo súvislosť medzi telesným alebo zdravotným postihnutím a zamestnanosťou a tak ďalej. Toto je tiež dôležitý aspekt, ktorý pokladáme teraz za taký. A viem, že v Írsku dochádza aj k tomu a nakoniec aj na komisiu sme adresovali sťažnosť v tom zmysle, že osoby s zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o psychosociálne postihnutie, tieto osoby nemajú prístup ku E, garanciám pre mladých. Systém proste funguje tak, že neumožňuje týmto osobám prístup ku tomu programu záruky pre mladých. A to je tiež určitá forma diskriminácie a v tejto téme sme sa obrátili už na komisiu so sťažnosťou. Možno podobné okolnosti existujú aj v niektorých iných členských štátoch keď proste systém neumožní prístup. A nie, že by niekto im vyslovene povedal, nie, pre vás to nie je, vy nemáte prístup. Ešte by som chcela e, spomenúť aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím pri rozhodovaní. A je v tomto smere dôležitý štrukturovaný dialog, aby sme náležite správne implementovali existujúcu legislatívu. Okrem toho, e, tu bol pozmeňujúci návrh, neviem presne od koho, v súvislosti s tým, že by sa malo zakázať vôbec diskriminovať osoby na základe zdravotného postihnutia. No neviem, kam by sme sa dostali k týmto smerom, ale potom, je tu niektoré, potom sú tu niektoré aspekty spomínané v súvislosti so stratégiami a tak ďalej. Ale ide aj o to, aby sme mali komplexný prierezový spôsob e, revízie a hodnotenia legislatívy EÚ, aby sme dokázali pomôcť vytvoriť pozajstnú komplexnú stratégiu EÚ v oblasti CRPD. Dôležité je, aby osoby so zdravotným postihnutím mali patrične kvalitné humanitárne podmienky. Chcem povedať, že nebude potrebné schváliť alebo tú smernicu z roku 2008 a všetko, čo to navezuje na to. Aha, ešte jedna vec nakoniec. Otázka voľného pohybu pre osoby s postihnutím. Myslím, že toto je téma, ktorá sa objavuje temer pravidelne. Posledne aj v Štrasburgu sme sa tomu venovali a v podstate každé dva roky to predebatovávame a zdá sa, že situácia sa nezlepšila v tomto smere a opäť a opäť sa objavuje to, že toto ustanovenie, ktoré sa týka podpory, keď ide o jednu, teda pohyb z jednej krajiny do druhej a ide o osobu s postihnutím, pravdepodobne sa nám podarí ešte niečo v tomto smere zakomponovať do správy. Ďakujem ešte raz pani spravodajky a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ňou aj s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz eh, pani Konstantinka Kuneva, nech sa páči. Ďakujem, som naozaj veľmi spokojná s tým, že môžeme diskutovať o tejto veľmi významnej téme a musím poďakovať spravodajcovi za vyvinuté úsilie Eh, chcela by som vysvetliť, prečo sú potrebné niektoré pozmeňovacie návrhy z mojej strany, problémy s informáciami. Ľudia, ktorí majú tento problém, musia byť eh, informovaní o tom, aké majú prostriedky a nástroje k dispozícii. Ale ich problémy by verejnosť nemala poznať. Európa by mala teda informovať, by mala poznať Mm, niektoré krajiny trpia obrovskými opatreniami škrtov, ktoré vnútila trojka a zároveň tieto krajiny sú nutené eh, škrtať v ich sociálnych politikách kvôli nedostatku financií a to je naozaj škandalozné. A v konečnom dôsledku je tu tretí problém a to je problém utečencov, tých utečencov, ktorí môžu mať e, rôzne ochorenia e, či e, duševné postihnutie. Predstavte si, pre týchto ľudí sú tie problémy ešte väčšie. Dankeschön. Tatiana Ždanoka, nech sa páči. Ja. Ďakujem za slovo. Ako už bolo povedané v predchádzajúcej diskusii, rada by som poďakovala pani Stevens za výbornú prácu na tomto výbornom a vyváženom dokumente. E, ja som tiež predlžila niekoľko pozmeňujúcich návrhov s tým, aby som zdôraznila niektoré aspekty, a odseky. E, predovšetkým som navrhla zdôrazniť význam toho, aby sa zabezpečila aktívna účasť osôb s postihnutím ako takým a preto príslušné organizácie by sa mali postarať o implementáciu tohto dohovoru OSN. Chcem upriamiť pozornosť aj na tú skutočnosť, že príslušné organizácie by mali reprezentovať rôzne členské štáty EÚ, keďže problémy, ktoré osoby s postihnutím majú, môžu byť rôzne v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho navrhujem zahrnúť aj samotný e, osobitný odsek s zameraním sa na e, posilňovanie povedomia o tejto téme. Aby sme bojovali proti predsudkom, ktoré existujú voči osobám s postihnutím. Navrhujeme taktiež korekcie v odseku 6, ktorý sa zdá byť dôležitým, najmä keď ide o vízu na člen, voči členským štátom, aby bojovali proti akýmkoľvek formám diskriminácie, ktoré vychádzajú z dôvodov telesného respektíve zdravotného postihnutia. A to týka samozrejme aj žien a detí i starších ľudí, starších osôb s zdravotným postihnutím. Taktiež v plnej miere e, dielam obavy pani spravodajkyne v tom zmysle, že európske fondy sa často zneužívajú na inštitucionalizáciu tohto problému. Spomínali sa tu niektoré opatrenia. Áno, tie treba prijať. A keď je, povedzme, otázka toho, že sa pozastaví plat, pozastavia platby a potom sa dostávame do situácie, že dochádza k porušeniu dohovoru. Ďalej, odsek 17. Tam sa to týka údajov o zdravotnom postihnutí. Práve treba rozdeliť tie dáta podľa e, veku, podľa toho, či ide o osobu žijúcu na vidieku alebo v meste, o aký druh postihnutia ide a tak ďalej. Čiže podobne sa získavať ešte údaje aj o násilnostiach voči osobám s postihnutím a toto sú tiež slova z niektorých návrhov, ktoré sú v dokumente obsiahnuté. Ďakujem. Ďakujem, Laura Adžea. Grazie, president. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni Stevens za jej prácu. Náš príspevok bol určite pozitívny je potrebné vytvoriť a vypracovať silný eh, dokument, ktorý bude mať širokú podporu. Snažili sme sa o všetky tie pozmeňovacie návrhy. Rečnička je preružená. Nemáme tlmočenie, hovorí pán predseda. Čo som išla príliš rýchlo, pýta sa rečnička.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 Kann uns, hört uns jemand? Halo, počuje nás niekto? We have no sign the display. Nemecká kabina sa pýta, či poslucháči počujú tlmočenie. Ehm, máme tu nejakého technika, ktorý by to vyriešil? Haló. senso. <laughs> No, no. Wir sollen was sagen. Dobre, teraz sa už počujeme opäť. Dobre, môžeme pokračovať. No však. OK, also, Laura, bitte. Okay. Laura, nech sa páči. Risalto il preambolo. Takže preskočím, či zopakujem úvod, poďakujem kolegyni Steven, urobila vynikajúcu prácu. Aj my sme predložili priority a pozmeňovacie návrhy. A stretli sme sa s priamými zainteresovanými niekoľko úvah, s ktorými by som sa rada s vami podelila. Pracovali sme na otázke rodičovskej dovolenky, aby sme umožnili, aby rodičovská dovolenka získala e, špecifickú pozornosť rodičov detí, ktoré sú handicapované aby ju mohli využívať čo najúčinnejšie. Požiadali sme aj o možnosť prístupu k, k justícii, k e, legálnym aktom a tak ďalej. Veľmi často prístup minimálne v Taliansku k spravodlivosti, k súdom pre handikopovaných je veľmi zložitý a umožniť tým, ktorí už trpia diskrimináciou pri vzdelávaní, tak eh, zabezpečiť, aby tí, ktorí eh, sú handikupovaní, aby mali prístup k spravodlivosti. Ja žijem v Taliansku a v mojej krajine je obrovský problém sú architektonické bariéry v školách a na univerzitách. Veľmi často to vytvára segregáciu a e, margináciu e, znevýhodnených e, skupín alebo handicapovaných. Chceli by sme vyslať jasný signál v takej spoločnosti, ako je naša, ktorá by mala byť vysoko inkluzívna. To, že existujú ešte architektonické bariéry v takom kontexte, keď je potrebná väčšia inklúzia, tak to je nepriateľné je veľa eh, startup firiem, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti pre handicapovaných. Mali by sme sa snažiť o vytvorenie fondov. No, dnes asi nemôžem rozprávať, hovorí pani Adžea.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 Ja, Ton ist, Ton ist da, aber keine Verbindung zu den Dolmetschern. Mám e, tón, ale nemám spojenie s tlmočníkmi. <clears throat> Ah ja. Jetzt, jetzt ist wieder was da. Áno, teraz zasa niečo počujem. Počujem tlmočenie. Majú všetci niečo v sluchadlách? Áno. Dobre, ale prosím, nezačínajte hneď e, znova od začiatku. <laughs> onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna. Aby sa nepovedalo, že prinášam nešťastie, tak veľmi rýchlo uzavriem a poviem posledný bod. Treba posilniť možnosť výberu pre handicapované osoby, preto koncepty eh, de, um, pre mnohé tieto e, osoby nemajú prístup k inštitúciám, že by mali možnosti pracovať e, online. Takto by sme podporili ich zamestnanosť. Žiaľ, v Taliansku existuje možnosť zaplatiť určité peniaze e, za to, aby nemuseli zamestnať handicapovaných. Aj toto je problém, ktorý by sme mali vyriešiť. Aj problém falošných handicapovaných. A to je, myslím, jedna z tých najhorších foriem e, ľudských prejavov. Ďakujem kolegyne a naďalej budeme spolupracovať na kompromisoch. So, danke schön. Hat ja doch noch funktioniert. Dann hat... Ďakujem. Joël Melan, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Euh, ďakujem, pán predseda. Chcela by som spravodajkyňu uistiť, že naša politická skupina bude veľmi svedomito s ňou spolupracovať a zdieľame veľa zásadných bodov. Myslím si, ale je tam absolútne nepochopenie v termíne handicapovanej osoby. Tento generický termín e, veľmi často sa odvoláva na také rozdielne komunity a spoločenstva, ktoré sú veľmi rôzne postihnuté. Neviem, ako by som to zadefinovala od úplne najjednoduchšieho handicapu až po taký, ktorý my všetci jedného, jedného dňa v našom živote zažijeme, ktorý prichádza vekom, takže prichádza diskriminácia e, m, mm, starších handicapovaných, to je tiež pleonazmus, alebo teda taký zvláštny názov. A aj my by sme e, pristupovať ku všetkým e, ako e, ľudským bytostiam a dôstojne v akejkoľvek spoločnosti, či už je to európska, národná či iná, musí každej osobe, ktorá má nejaký funkčný deficit, či už je anatomického, somatického alebo e, psychokomportamentálneho charakteru, mal by mať e, možnosť e, viesť normálny život, ale nezabúdajme, že môže ísť len o kompenzáciu za rozumných podmienok že tu nejde o nejakú reparáciu. To je veľmi prvý dôležitý bod. A to sa aplikuje aj na e, nájomcov, na zamestnávateľov a všetkých tých, ktorí v tom či ktorom momente vstupujú do života handicapovaného, samozrejme vo výskume a vo vývoji, aj startup firmy, ktoré môžu nejakým spôsobom rôzne handicapy kompenzovať a dúfajme, že aby sme dosiahli to, aby e, tieto handicapy mohli byť kompenzované samotnými handicapovanými, či už e, rozvojom sociálnych služieb, ale aj technológií. A to tiež závisí aj od vážnosti handicapu. A druhý bod, ktorému sa často venujeme, a síce že handicap je objektívnym pojmom a tento diskriminačný termín, ktorý často odvádza diskusiu inám, je subjektívny a bolo by dobré, a je to aj zodpovednosťou každej krajiny, aby sme postupovali tak, aby každý handicapovaný sa necítil diskriminovaný. To je jasné ale aby sme nemiešali veci, Ospravedlňujem sa za termín, ale je skutočne smiešne, že by sme mohli povedať, že dochádza ku kumulácii handicapov za to, že sme chudobní, migrujúci, e, transgendroví a tak ďalej. A tu je naozaj e, to je podľa mňa zlý prístup, pretože potom riešime len čiastočné dôsledky, ale neriešime príčiny ale my potrebujeme, aby európsky text bol účinný, pretože inak taký nebude a potom sa nemôžeme e, čudovať, e, že ten počet euroskeptikov neustále narastá a môžem vás ubezpečiť, pani e, spravodajkyňa, že sa s veľkou radosťou zúčastníme tejto diskusie. Ďakujem. Marek Plúra ako ďalší rečník drogowego, szanowni koledzy. Raz jeszcze serdecznie gratuluję Herdze przygotowania znakomitego raportu. Chcem sa poďakovať ešte raz za vynikajúcu správu a ďakujem aj za veľmi plodnú spoluprácu. Som tieňovým spravodajcom z výboru TRAN a chcem vás s radosťou informovať, že dnes e, predpoludním bola prijaté, bolo prijaté stanovisko veľkou väčšinou hlasov. Toto stanovisko je veľmi dobre koherentné a obohacuje mm, predloženú správu. Osoby s postihnutím budú môcť využívať svoje práva a toto je zároveň aj odpoveď na niektoré otázky, ktoré spomenuli niektorí kolegovia. Toto stanovisko žiada plný prístup k informáciám. Ide aj o napríklad pokyny, ktoré sa dávajú v lietadle alebo na staniciach alebo e, celkovo v prepravných spoločnostiach. prístup k tiesňovému číslu volania 112 je takisto veľmi dôležitý kvôli bezpečnosti týchto osôb. Som veľmi rád, že toto stanovisko zdôrazňuje, že lepší prístup neslúži iba záujmom postihnutých, ale aj lepšiemu rozvoju týchto sektorov a takisto vytvára pracovné miesta. Ďakujem, pán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 δεν μπορεί στις χώρες που βιώνουν την οικονομική... Musíme naozaj sledovať, či toto všetko, čo sa aplikuje, pretože tieto handicapované osoby počas ekonomickej krízy nemôžu byť e, obetným baránkom. Napríklad v Grécku e, rodiny príslušníci nedostávajú príspevky pre Eh, handicapovaného člena rodiny a ľudia sú naozaj v zúfalej situácii. A grecká vláda rozhodla stiahnuť eh, zo všetkých eh, rezerv financie a teda mm, grécké rodiny takto ostali bez možnosti zaplatiť lieky pre handicapovaných a ja to viem veľmi dobre. Mám dceru, ktorá je takýmto spôsobom postihnutá a neviem zohnať adekvátne lieky v lekárniach. Nie je predsa možná, aby krajina EÚ ponechala handicapované osoby bez ochrany a pomoci, Hovorím skutočne, sú to skúsenosti z prvej roky, všade je strašne veľa byrokracie a tieto, lekár, e, tieto lieky sú nesmierne drahé a e, pre tieto osoby sú životne dôležité. Musíte prejsť obrovským množstvom e, mm, administratívnych postupov a prekonať množstvo problémov. Treba podporovať rodiny, ktoré majú handicapované osoby vo svojom kruhu. Nemôžeme predsa umožniť, aby tieto osoby chodili do špecializovaných zariadení, ale naša vláda to takto zariadila. Ďakujem. O, už nemáme žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, preto sa obrátime obrátime na komisiu. Pani Emanuel Gronš je zastupkynia Európskej komisie. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Komisia e, veľmi pozitívne vníma správu pani Stevens. Ďakujeme jej veľmi pekne za diskusie, ktoré sú naozaj veľmi užitočné. Viedli sme s ňou e, veľmi dobré rozhovory paralelne s jej prácou na správe. Samozrejme podporujeme prístup parlamentu a spravodajkyne. Naše pripomienky sme už prednesli aj bilaterálne. A e, Aspekty správy, ktoré sa týkajú inštitúcií, sú pre nás veľmi dôležité. Komisia na týchto otázkach pracuje neustále. E, za chvíľku začne konzultácia medzi o útvarmi komisie, o diverzifikácii v rámci inštitúcií a paralelne s tým budeme diskutovať s, so spravodajkyňou. Nebudem hovoriť teda príliš dlho, chcem len potvrdiť, že veľmi pozitívne vnímame túto správu a budeme počúvať veľmi pozorne odporúčania aj kritiku, ktoré sa uvedú v tejto správe. E, môžete uviesť, čo vlastne ešte chýba na úrovni inštitúcií alebo v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme vlastne túto rozpravu ukončili. 30. mája budeme vo výbore EMPL o tomto hlasovať. Už nemáme žiadne ďalšie body na programe rokovania. Ešte, ale prepačte, ospravedlňujem sa, rýchlo som to uzavrel, ale zabudol som na jednu vec. Záverečné slovo pre pani Stevens. Brief last... Ďakujem za možnosť prehovoriť v krátkosti nakoniec. Ďakujem tieňovým predstaviteľom aj ostatným kolegom a ďakujem aj komisii za jej vstupy a všetky úvahy, za všetky úvahy teda, ktoré sa týkajú tohto materiálu a ďakujeme aj za veľmi pozitívnu spätnú väzbu, ktoré sa nám dostalo. Táto správa teda hovorí o, pre všetkým o implementácii, ale je to zároveň aj odpoveď e, Organizácií spojených národov. Isté musíme ostať v rámci tých záverečných vyjadrení. A preto sme nezachádzali do detajlov, pretože keď sme, si, keď sme sa zoznámili so záverečnými pripomienkami, tak tam sme vlastne videli tie mantinály, v ktorých sa môžeme pohybovať. Hovoríme tu o inkluzívnosti a samozrejme e, sú tu ďalšie body, ktoré budú predmetom nášho zájmu, ale budeme ich môcť prezentovať proste v iných e, materiáloch. ktoré sa venujeme implementácii, teda vykonávaniu tohoto dohovoru. Na 100% súhlasím s tým, čo povedal kolega Kóša o tom presnom preklade e, niektorých pojmov. Moji tlmočníci, teda to, čo tu počula jedna z mojich tlmočníčka, keď sa hovorilo o e, výraze accommodation, tak e, to bolo preložené ako bývanie, ale my sme tu hovorili nie o bývaní, ale o úprave. Čiže to je ďalší význam slova accommodation. Takže práve preto treba poprosiť všetkých kolegov, aby si skontrolovali dvojnásobne e, materiály, aby sme vedeli, e, presne o čom je reč. Takže poprosím, skontrolujte si správne vyjadrenia, teda správne, správnu terminológiu vo svojich jazykových verziách. Takže hovorili sme o starších osobách, o deťoch, matkách a aj o dôležitosti inštitucionalizácie. Hovorili sme o využití európskych štrukturálnych fondov. Súhlasím určite aj s tou koncepciou, ktorá sa týka osôb s postihnutím. Musíme naozaj zostať v tom rámci, ktorý je tu stanovený, ale keď ide o sú, filozofiu, ktorá má také lekárske pozadie, čiže nejde tam len o neschopnosť chodiť napríklad. Nemôžeme povedať, že daná osoba je 10, 15 alebo 70 postihnutá. Musíme sa pozrieť na to prostredie, v ktorom existuje a na ďalšie faktory, ktoré tam sú medzi danou osobou a prostredím, v ktorom žije. Čiže keď osoba má nejaké obmedzenia, čiže má postihnutie, dôležitá je interakcia medzi osobou a, a tým prostredím, ktoré spôsobuje tú, ne, alebo je súčasťou toho, že daná osoba e, pociťuje svoje postihnutie vo svojom živote v praxi. Takže určite na, tieň, na zasadnutí tieňových predstaviteľov sa ešte budeme snažiť nájsť kompromis. Ďakujem. Ďakujem. Už som povedal, že 30. mája budeme hlasovať tu vo výbore. Ďakujem e, tlmočníkom znakového jazyka, ostatným tlmočníkom a takisto aj tej prepisovateľke, ktorá sedí niekde v Nemecku. Ďakujem za podporu. Ďalšie zasadnutie výboru bude 24. maja od 15 do 18.30 v Bruseli. Ďakujem. Koordinátori prosím nech tu ostanú, aby sme mohli hneď začať so zasadnutím koordinátorov. Mm-hmm. <coughs>